Takže tieto návrhy sú prijaté a, a teraz na základe článku 69 odstavec 1 rokovacieho poriadku e, máme správu, ktorá e, s, ho, vlastne otvára, e, otváram plenárnu schôdzu a E, ešte na základe článku 69 OCQD. Tu máme zápisnicu z predchádzajúcej schôdze a poslanci sa na základe toho istého e, paragrafu môžu do, tre- do polnoci 3. maja e, požiadať o hlasovanie. Ak takáto žiadosť nebude predložená, výbor EKON